sa ujme tohto postu 7. apríla. Opäť privítame túto staronovú kolegyňu a podľa článku 3 e, bude mať právo zúčastňovať sa všetkých konaní Európskeho parlamentu, ak e, nedôjde k skonštatovaniu nejakých e, porušení pravidel a taktiež, ak pani Sachs písomne predloží, že ako žiadnu